president Dobrý deň kolegovia, začneme. Prvý bod na programe závery zasadnutia Európskej rady. E respektíve e, reforma azylovej a migračnej politiky EU v súvislosti pokračujúcou humanitárnou krízou v stredozemí a Afrike. Tak, pardon. Takže e, začneme s tým, že vystupí pani Čiot v mene rady. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Čo sa e, týka Migračná situácia v Stredozemnom mori. Tá sa výrazne za posledné roky zlepšila, pokiaľ ide o čísla a počty prichádzajúcich ľudí. V roku 2018 približne 150 tisíc takýchto irregulárnych prichádzajúcich ľudí bolo zaznamenaných na našich externých hraniciach v Stredozemnom mori. To predstavuje zníženie o štvrtinu v porovnaní s rokom 2017 a je to najnižšie číslo za 5 rokov. Toto celkové číslo za rok 2018 takisto e, bolo o 19 nižšie teda 90% nižšie ako keď sme mali najvyššie čísla v roku 2015 počas migračnej krízy, to je najväčšie. To znamená, že naše aktivity, naša, naša spolupráca s kľúčovými partnerskými krajinami sa oplatila a mala by pokračovať. Počet úmrtí na mori je samozrejme naďalej príliš vysoké a musíme sa naďalej snažiť toto číslo, tieto umrtia znižovať, ale toto číslo v roku 2018 takisto sa znižilo o štvrtinu v porovnaní s roku 2017 a v rámci tej, stredo, tej, tej centrálnej stredomorskej e, cesty e, tam je to zniženie, zniženie o 50%. Podľa UNHCR v roku 2018 e, pobrežná hliadka Libie približne 50 tisíc migrantov zadržala takýto mm, migrantov na mori a súvisí to aj s prácou Európskej únie a teraz by som sa spomenúť najnovší vývoj, pokiaľ ide o práve Líbiu a pokiaľ ide o ten Trust Fund, Európsky Trust Fund pre Afriku. Od roku 2014 Európska únia mobilizovala 300 38 miliónov eur, pokiaľ ide o projekty súvisiace s migráciou v Líbii. Teda 318 v rámci Európskeho Emergency Trust Fundu pre Afriku a potom ďalších 20 Eh, miliónov ako bilaterálna eh, pomoc. Na tretina z toho, 91 miliónov, je, išla na podporu práve pobrežnej hliadky v Líbii, kde sa eh, snažíme posilňovať ľudské práva, výstroj a výzbroj, výzbroj a takisto aj podporu centra v Tripoli operácie EÚ takisto EU e e takisto prispelo na vyškolenie 237 e, zamestnancov pobrežnej a pobrežnej stráže v Líbii a vykonávame ďalšie aktivity. Veľmi dôležitou súčasťou tohto Trust Fundu, Európskeho Trust Fundu, to je viac ako 100 miliónov, pokiaľ ide o služby pre migrantov a takisto je tam aj podpora eh, dobrovoľného návratu, dobrovoľného návratu strany IOM, vrátane eh, podpory reintegrácie, z čoho v roku 2018 eh, profitovali tisíce až 10 tisíce migrantov v posledných rokoch. Európska únia plne podporuje evakuáciu žiadateľov o azyl a utečencov z Líbie v rámci Eh, evakuačno-tranzitného mechanizmu zo strany UNHCR. Odkedy sa tento program v roku 2017 začal, priniesol eh, výsledky v prípade 2800 osôb a potom 4. decembra 2018 po tom, čo sa mesiac od na tejto téme, o tejto téme rokovalo, eh, UNHCR op opätovne a eh, aj s podporou EÚ otvorilo novú, nové takéto zariadenie eh, v meste Tripolis, čo je prvé otvorené stredisko v Líbi, ktorý, kde sa nachádzajú migranti, ktorí boli prepustení z migračných strediska, majú byť presídlení. Eh, napriek tomu ešte nás čakajú viaceré výzvy, pokiaľ je všetky stredomorské trasy a sú to veľmi odlišné výzvy. Európska rada a jej závery z júna minulého roku e, jasne e, tieto závery jasne hovoria, aké máme priority v prípade natlivých týchto trás a my naďalej sa budeme snažiť podporovať implementáciu existujúcich politik v tej východnej a z tej strednej stredomorskej e, trasy. Pokiaľ ide o tú východnú, tam čísla sú naďalej nízke, ale výrazné navýšenie Eh, irregulárnych eh, ľudí prichádzajúcich na grécko-tureckú hranicu eh, ukazuje, že naďalej musíme byť veľmi pozorní, dávať pozor na vývoj tejto situácie. Treba spolupracovať s Tureckom a takisto spolupracovať aj s našimi partnermi na Západnom Balkáne. To je veľmi dôležité. Naša práca s susednými stredomorskými krajinami, pokiaľ ide o tie aktuálnejšie Ehm, až urgentné témy. Samozrejme ide ruka v ruke aj so spoluprácou s ďalšími e, africkými krajinami. Máme tu ten e, proces z Kartumu, proces z Rabatu. To sú veľmi dôležité rámce pre dobrú a hlbokú spoluprácu s ostatnými africkými partnermi. A potom e, máme tu aj dobre finančné nástroje, vrátane Európskeho Trust Fundu pre Afriku a prostredníctvom tohto Európska únia mobilizuje viac ako 4 miliard eur v prospech aktivít e, v rámci všetkých e, hlavných afrických migračných tras. Takisto máme nové e, iniciatívy spolupráce, ktoré sú pripravené, napríklad pripravované setnutie ministrov EU a A, ktoré prebehne teraz v januári a posilní spoluprácu v rámci regiónov a bude riešiť jednotlivé výzvy a takisto vytvorí regulárne fórum pre diskusiu s našimi africkými partnermi. Dámy a páni, pani predsedajúca, pokiaľ ide o reformu európskych azylových pravidel, rada veľmi intenzívne pracuje na týchto náročných témach a pracovala na nich eh, počas viacerých predsedníctiev. Dobré eh, rokovania prebehli medzi radou a Európskym parlamentom a eh, prebehol výrazný pokrok, pokiaľ ide o viaceré návrhy. Excuse me, madam. Colleagues, please show respect to the speaker. E, prosím vás, dovolte e, rečničke, aby vystupovala. Prepačte, moja poslankyňa, ale vy nemáte slovo. Rumunské predsedníctvo je e, pripravené naďalej v tejto snahe pokračovať tak, aby sme mohli dosiahnuť ďalší pokrok. A pokiaľ je ďalšie dôležité legislatívne spisy, ako je napríklad Európsky, teda Schengenský e, hraničný kódex e, a niektoré ďalšie predsedníctvo by chcelo e, ukončiť, úspešne ukončiť trialógy s parlamentom ešte predtým, ako budú európske voľby. Pokiaľ ide o reformu Európskej hraničnej stráže, budeme sa snažiť postupovať tak, aby mohli aj interinstitucionálne rokovania prebehnúť e, čo skôr, ale, čo najskôr, ale ešte stále máme veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o niektoré veľké témy azylovej reformy, najmä pokiaľ ide o dublinské nariadenia. Všetky členské štáty súhlasia s tým, že je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu medzi zodpovednosťou a medzi solidaritou. Doteraz e, sa nám nepodarilo nájsť kompromis, pokiaľ ide konkrétne prvky tohto, tejto rovnováhy. Bolo povedané, že posilnenie zodpovednosti členských štátov by malo byť kompenzované predpovedateľným systémom, ktorý by dokázal eh, odľahčiť situáciu eh, hraničných krajín, ktoré majú krízovú situáciu a dosiahnutie rovnováhy to nie je iba nájdenie správnej, správneho vzorca, pokiaľ je nejaký distribučný mechanizmus. Solidarita môže byť e, vyjadrená rôznymi spôsobmi. Komplexnosť situácie sa pre, preukazuje aj v tom, že bez ohľadu na to, že sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o počty prichádzajúcich ľudí, naďalej je veľký počet e, e žiadostí o azyl a veľká časť toho E, sa podáva v krajinách iných, ako sú tie na hraniciach. A to ukazuje, že sú veľmi výrazné sekundárne e, pohyby, ktoré treba tiež riešiť, pokiaľ chceme e, sa dopracovať k štruktúrálnemu riešeniu tejto témy. Ďakujem pekne. Thank you, madam. Please, colleagues, a little bit of respect. Poprosím vás, kolegovia, neprerušujte rečníka, potom sa neskôr môžete vyjadriť. Nie teraz. Ďalej pán komisár Avramopoulos. Je to citlivá téma, takže budeme sa snažiť mať e, silnú rozprávku k tejto téme. Nech sa páči, pán, e, pán komisár, ďakujem pekne. Vážení kolegovia, mám pocit, že sme tu už v minulosti mm, ako keby boli, alebo teda, že sme hovorili o týchto témach v podobných e, okolnostiach. Čiže mám taký pocit deja vu, ale hoci kontext sa zmenil a irregulárne, teda čísla irregulárnych e, prichádzajúcich ľudí, tak bohužiaľ niektoré politické prístupy sa stále nezmenili. A teda opäť sa nachádzame v tejto situácii. Poprvé, chcem povedať, že ma teší, že nejaké riešenie sa našlo a umožňuje e, všetkým migrantom, ktorí sa nachádzali na e, plavidlách dvoch mimovládok, e, dostať sa na územie Malty. Ale zároveň si neklamme, 49 ľudí, ktorí boli na týchto plavidlách, boli na mori, boli tam takmer 3 týždne a to neakceptovateľné. Takto by Európska únia nemala fungovať a je to o to hanebnejšie, keď si predstavíme, že takéto niečo sa stalo počas Vianoc. Európska únia je o ľudských hodnotách, je o solidarite a my sme všetci odhodlaní tieto hodnoty chrániť. Ale ak ľudské hodnoty a solidarita nie sú dodržiavané, tak potom už to nie je Európa. V, na komisii sa vždy E, snažíme koordinovať e, aktivity členských štátov, tak aby e, toto vylodenie osôb bolo možné. Ja osobne som každý deň, každý deň som bol v kontakte s ministrami a verejne som požiadal členské štáty, aby boli solidárnejšie, a toto je niečo, čo budem naďalej opakovať, pretože nie je možné naďalej rokovať E, alebo teda spochybňovať, ohrozovať vôbec ľudské životy e, na mori. Poprvé chcem e, tu pochváliť. Je to jeden z najmenších členských štátov a ten prejavil túto solidaritu a ja čo skoro navštívim Maltu. Takisto by som sa chcel poďakovať všetkým členským štátom, ktorí sa, ktorí sa rozhodli prijať týchto migrantov z Malty Nemecko, Francúzsko, Rumunsko, Slovinsko, Holandsko, Írsko, Taliansko a niektoré ďalšie. Každá z týchto krajín ukázala e, európsku solidaritu veľmi konkrétnym spôsobom. Ale Európska únia jednoducho nemôže takýmto spôsobom e, naďalej fungovať e, na sklade takýchto ad hoc neorganizovaných riešení. Ja som bol včera v Taliansku, ako dobre viete, tam som konštruktívne hovoril s premiérom Kontem, takisto aj s ministrom vnútra Salovinim a všetci sme sa e, dohodli, že chceme vytvoriť naozaj celoeurópsky solidari- e, mechanizmus solidarity, pretože nie je iba cez európsky teda je to iba cez, európsky, e, cez európske riešenie, že sa nám takéto túto situáciu podarí naozaj vyriešiť. Potom treba zdôrazniť e, a zopakovať to, že tie čísla e, dnes ani zďaleka nie sú také, ako boli pred tromi e, rokmi. A sú o, dokonca 80% nižšie ako minulý rok a to, to, ten, ten politický odpor ten je dnes ako keby ešte silnejší než v minulosti. Prosím vás, otvorme si oči, už nemáme migračnú krízu, už nemáme utečeneckú krízu, hoci niektorí o tom takto hovoria. A my sa budeme snažiť e, naďalej znižovať nezákonné migračné cesty alebo tie príchody do Európy, ale samozrejme nejakí migranti, nejakí utečenci naďalej budú prichádzať, hoci tie čísla sú dnes oveľa nižšie, než boli v minulosti. Toto nie je nejaká vec, ktorú by sme dokázali zvládnuť, ale zvládnuť. Ale pokiaľ krajiny budú konať, e, alebo musieť konať e, samotne, potom to bude neriešiteľné. A práve preto potrebujeme mechanizmus, ktorý, bol, ktorý by bol predvidateľný a trvalo udržateľný. Je naozaj dôležité pre Európu, aby svoje morálne povinnosti, aby im naozaj dostala a aby vytvorila e, systém, ktorý bude férový, proste ferový azylový systém. Toto je zmysel našej spoločnej azylovej reformy. Kým toto e, nedosiahneme, Európska komisia e, naďalej bude pracovať s členskými štátmi, aby vytvorila dočasné riešenia, ktoré nám umožňa zabezpečiť solidaritu s krajinami, ktoré sú týmto problémom najviac exponované a zároveň nebudeme vytvorovať, e, vytvárať tzv. pull faktor. A tieto krajiny budú, alebo tieto riešenia budú fungovať ako také premostenie, kým nové dublinské nariadenie nevstúpi do platnosti. Už som to povedal aj v decembri a budem to opakovať naďalej, kým sa nám to nepodarí, neprestaneme na tom pracovať. Teraz je čas, aby sme túto reformu finalizovali, e, pokiaľ ide teda o európske azylové e, pravidla. Teraz treba, aby vlády začali konať odpovedne na rade a aby prestali veno, e, zo všetkého viniť iba komisiu. Ja dúfam, že e, parlament naďalej nás bude v tomto podporovať a ešte na záver chcem e, sa naozaj poďakovať Európskemu parlamentu za to, že nás počas týchto 4 rokov podporoval. Ďaká vašej podpore e, sme v pozícii, že môžeme povedať, že e, sa nám podarilo isté veci dosiahnuť, ale treba dosiahnuť e, ďalšie úspechy. Máme na to už iba 3 mesiace, takže prosím, spravme to, čo treba. Ďakujem pekne. Thank you, Ďakujem pekne. Kým e, vystúpia zastupcovia skupiny. chcem povedať, že modré karty v prvom kole nebudeme mať. Čas e, máme obmedzený, viacerí kolegovia chcú vystúpiť na konci Takže pán Diaz de Mera za skupinu ľudovcov. Dve minúty, nech sa páči. Ja, prezident. Ďakujem pekne, pani predsedajúci. E, pani predsedajúca, e, tá migračná kríza samozrejme znamená, že sa najviac sústredíme na tie okamžité záležitosti, ale treba myslieť aj na tie štruktúrálne nedostatky migračnej politiky Európskej únie. V roku 2016 komisia pripravila 7 návrhov, ako reformovať spoločný azylový systém e, na piatich eh, bol dosiahnutý, bola dosiahnutá eh, dohoda, ale stále nám chýba solidarita a odhodlanosť. Nástroje, ktoré sú v týchto návrhoch obsiahnuté, eh, už predstavujú istý pokrok. Je to, je to reforma Eurodaku, máme tu Európsku agentúru, azylovú agentúru, máme ten systém pre presídlovanie. To všetko môže sa realizovať, pokiaľ bude existovať politická vôľa. Ale treba naďalej pracovať na reforme dublinského systému, pretože dva roky potom, ako komisia spustila a pripravila svoje návrhy, máme tu odlišné e, e, prístupy členských štátov a tie naďalej znamenajú, že Rada e, nemôže dosiahnuť taký mandát, aby mohla začať rokovať s parlamentom. Európska únia k dispozícii preto, aby čelila prípadným eh, krízam, či to sú tie investície v Afrike alebo ďalšie nástroje. Mám tu 7 eh, legislatívnych návrhov a takisto sa tu eh, hovorí o alebo teda spomína ten, to navýšenie e, rozpočtovej e, položky v ďalšom e, rozpočte práve na tieto účely. Plus máme tu globálny migračný pakt z OSN na náš príspevok k tomu, ale potrebujeme solidaritu, lepšie riadenie, aby sme zabránili tomu, aby ľudia, ktorí utekajú pred vojnou alebo pred klimatickými zmenami, aby zomierali na mori alebo aby sa dostávali do rúk zločincov schválenie siedmých správ a naozaj e, jasné vyjadrenie solidarity, európskej solidarity e, v kontraste s egoizmom a krátko krátkozrakou politikou. To by bolo dobré riešenie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Fajon za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. Naša fragmentovaná azylová politika dehumanizuje ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a pred krízami smerom do Európy. Najnovší príklad tohto je tragický príbeh, ktorý ste spomenuli. 49 ľudí zostalo 19 dní na mori. A žiadny z našich členských štátov nechcel umožniť, aby Sea-Watch vstúpil do ich teritoriálnych vôd. Dva týždne táto loď musela zostať na mori a nemohla pristúpiť do prístavov. A napriek eh, poslednej reakcii chválim rozhodnutie členských štátov vrátane Slovenska, mojej krajiny, ktorá sa rozhodla, že bude akceptovať týchto utečencov a pomôže im. Každá z takýchto stratégií je preukázaním toho, že potrebujeme spoločnú reakciu. Avšak kedy, kolegovia a kolegy, nebudeme mať takýto spoločný prístup? Potrebujeme reformu azylového systému, ktorý pôjde nad rámec našich individuálnych záujmov členských štátov. Potrebujeme azylový systém, ktorý pretrvá a takáto reforma bola prijatá pred dvomi rokmi v parlamente. Ja súhlasím, pán komisár, že vina a zodpovednosť je teraz na strane rady. Koľko takýchto tragédií potrebujeme predtým, než konečne začneme konať? musíme byť ambicioznejší a musíme dostať našim spoločným princípom a solidarite, iba takto budeme môcť spoločne reagovať. Ďakujem pekne, teraz na minútu a pol dostane v mene konzervatívcov a reformistov pani Stevens. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne, opakujeme sa tu. Chcela by som poukázať na to, čo povedal pán Ferovštát, predseda politickej skupiny liberálov, tu v pléne v lete, kde hovoril o potrebe reformy predpisov týkajúcich sa spoločnej azylovej politiky. Kritizoval vtedy radu kvôli tomu, že tu bolo z jej strany určité váhanie ale takisto žiadal, aby sme mali európske centrá v tranzitných krajinách v Afrike, kde ľudia môžu žiadať o azyl. To znamená, dostali by taký vstupný lístok do Európy. Takýmto spôsobom sa zbavíme problémom, pretože na celom svete zhruba 60 tisíc ľudí je na úteku. My nemôžeme všetkých príjmať, preto potrebujeme vrchnú hranicu, pokiaľ ide o počet migrantov, ktorých príjmeme. Ale pokým Európsky parlament, tak ako pán Ferhofštedt, bude vnímať migračné zložky na pozadí otvorených hraníc, tak jednoducho všetky predstavy európskej o migračnej politike zlyhajú na zdráhanie rady. Európsky parlament diktuje úbohé predpisy, neprakti- nepraktizovateľné napríklad vzdušné mosty medzi Afrikou a Európou a potom sa čudujeme, že štáty sa zdráhajú urobiť niečo. Naše legislatívne obdobie sa už čoskoro skončí a viaceré z týchto azylových zložiek sú ešte blokované. Musíme byť realistickí. Neobmedzený prítok musí byť obmedzený a preto musíme klásť dôraz na to, aby sme chránili vonkajšie hranice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene liberálov dostane slovo pani Wikström. Máte 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pred rokom a pol tento parlament dvojtretinovou väčšinou schválil pragmatickú reformu Dublinského nariadenia, po veľmi ťažkej práci, chcela by som povedať, podarilo sa nám spojiť 5 skupín v texte, ktorý vlastne poukazuje na potrebu skutočného európskeho kompromisu. My sme navrhovali taký návrh, ktorý by podporil solidaritu medzi členskými štátmi, kde každý členský štát by zohrával pozitívnu úlohu, pokiaľ ide o nápravu zlyhaní súčasného systému. Zlepšili sme komisijný návrh tým, že sme zabezpečili bezprostrednú e, registráciu a screeningy bezpečnostné aplikantov, žiadateľov. Takisto sme chceli znížiť zaťaženie pre tie hraničné štáty a takisto sme chceli rozdeliť to bremeno medzi všetky štáty. Náš text by takto stimuloval žiadateľov, aby spolupracovali s úradmi a nenutili sme ich, tak ako to je teraz, že sa vydávajú do rúk pašerákom. Ja by som chcela, aby sme mali riadny azylový systém, aby tým, ktorí potrebujú našu ochranu a dostanú sa na naše územie, aby boli chránení. A tí, ktorí nesplňajú tieto kritéria, budú zaslaní naspäť. My sme teda urobili našu úlohu tu v parlamente, čo však urobili členské štáty. Oni sa v podstate zahrabali stále hĺbšie do zákopov a všetky štáty sa obávajú hlavne o seba a nikto nie je pripravený hľadať kompromis. Ja teraz budem citovať pána komisára. Otvorte oči, my sme všetci vo meškaní, pokiaľ ide o riešenie tejto situácie. A ešte stále tu je len málo štátov, ktoré sú ochotné prijať utečencov a musíme túto spoločn- spoločnú úlohu zvládať spoločne. Výsledok e, vidíme, že ľudia, ktorí sú na mori, musia čakať celé týždne v zúfalstve, pokým sa členské štáty nerozhodnú o ich budúcnosti. A každé zlyhanie členských štátov zdá sa, že prináša iba zhoršovanie štandardov. Verte mi, pani predsednička, posledný súd prichádza a generácie pred nami sa nás budú pýtať, že prečo ste toto umožnili. Prečo? Nikto nevie dať nejakú odpoveď na túto odpo- na otázku. My však vieme, že nám sa podarilo nájsť riešenie pre všetko, iba okrem tejto otázky. Ale teda je najvyšší čas, aby sme ponúkli riešenie. Ďakujem. Thank you. And now on behalf of the Greens, European Free Alliance. A teraz v mene zelených dostane slovo Michel Lambert. Ďakujem pekne. Počas noci všetko je tma. Mal som eh, strach, ale musel som nastúpiť do lode. Videl som veľa rebelov ktorí strieľali do všetkých. Počuli sme, ako ľudia plačú, kričali, mal som pocit, že som mŕtvý. Kolegovia, toto je jedno zo svedectiev migranta, ktorý bol na mori. Každý deň vidí, nachádzame mŕtvych migrantov, ktorí chceli iba ujsť pred peklom. Je to zhruba 18 tisíc e, ľudí. Ak nevieme nájsť riešenie, musíme sa postaviť e, k tomu, aby sme pomohli tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Treba prispieť v tejto e, otázke zo strany všetkých. Európska únia, ktorá obhajuje ľudské práca, práva, e, nedašla ešte riešenie, pokiaľ ide o také systémy ako Sudán alebo Líbia, kde je situácia zlá. Teraz z európskych peňazí financujeme napríklad ozbrojené skupiny, ktoré zabezpečujú bezpečnosť. Naším cieľom je, aby sme za každú cenu zabránili zvyšujúci počet sa žiadateľov o azyl. Takto žiadal napríklad minister vnútra Rakúsky minulý rok. A neklame samých seba. Vidíme, že z krajnej pravice v podstate tieto požiadavky prichádzajú a podporili to štáty zo všetkých politických spektier. A na samite, tak ako ste to povedali vy, pani ministerka, videli sme, že sa nám nepodarilo nájsť riešenie. Európa e, e, je vlastne urážkou týchto ľudských práv. A podporujeme v podstate takýmto spôsobom vražedné systémy, ktoré podkopávajú ľudskú dôstojnosť. A nemali by sme sa im začať podobať Belgicko, od Belgicka až po Taliansko, od Maďarska až po Francúzsku niektoré vlády kriminalizujú migrantov a nepomáhajú im. Takže zhruba už viac ako rok odmietame všetky riešenia a tento parlament prijal na základe podpory pani Wikströmovej riešenie, kde sme sa postavili proti takémuto populizmu a zjednodušovaniu situácie. Mali sme jednoducho odvahu ísť nad rámec e, egoizmu národného a nájsť riešenie pre Dublinské naradenie. Európa musí urobiť viac. Musíme, to, musíme nájsť lepšie riešenie a ak sa nechceme zbaviť našich vlastných hodnot, tak túto hodnotu pridanú musíme pri, nájsť čím skôr. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz za zjednotenú lavicu dostane slovo pani Ernst. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za váš príspevok, ale o čom vlastne rada s nami chce tu hovoriť? To sa vás pýtam. Chcete u nás ho, o, s nami hovoriť o 40 tisícoch ľudí, ktorí zahynuli v mori? alebo o 18 tisícoch, ktorí zahynuli v mori. Chcete s nami hovoriť o stratených deťoch, o 10 tisícoch detí, ktorí jednoducho na cestách zmizli? Chcete s nami hovoriť o znásilnených ženách v libijských väzeniach? O tomto chcete s nami hovoriť? Máte na toto skutočne chuť? To sa pýtam rady, to by nás zaujímalo. Vy blokujete už rok a pol progresívne návrhy, progresívne návrhy, v, ktoré prijal parlament s dvojtretinovou väčšinou. A nie len pokiaľ ide o zmenu Dublinu, ale aj pokiaľ ide o nariadenie o príjmaní ľudí. Blokujete teda pozitívnu, progresívnu azylovú politiku. Vy ste spoluvinní na tom množstve mŕtvych na vonkajších hranicách. A ja sa za vás musím hambiť. Hambím sa za radu a myslím si, že vy ste v podstate, nemáte žiadne právo hovoriť o ľudských právach. Uh, Ďakujem pekne a teraz uh, za EFDD dostane slovo pani Ferrara. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Po viacerých rokoch práce máme uh, vlastne veľké zlyhania, pokiaľ ide o reformu spoločného um, azylového systému kvôli členským štátom, ktoré neumožnili zdieľať zodpovednosť medzi jednotlivými členskými štátmi. A v článku 80 zmluv tam je to úplne inak uvedené. Na základe štúdií e, tieto nedostatky nemôžu mať dopad na e, základné slobody ľudí. Každý rok sa vypláca veľké množstvo peňazí, e, ktoré vlastne majú viesť e, k riešeniu tej situácie, ktorú tu máme. To, že nemáme žiadne legálne možnosti príchodu ľudí, to vedie k tomu, že utečenci musia spolupracovať s, ute- s pašerákmi, pretože utekajú pred vojnami a ďalšími e, príčinami. Členské štáty by teda mali prejsť konkrétne k skutkom a nie e, iba hovoriť, mali by preukázať viac solidarity a spolupráce a je veľmi dôležité, aby teda konečne sa zbavili neokolonistických politík, ktoré vlastne vedú k tomu, že v podstate celé regióny um, trpia a že e, počet ľudí, ktorí trpia, sa stále zväčšuje. Predovšetkým, pokiaľ ide o otázku migrantov, ktorí napríklad uh, tu boli spomínaní, Musíme urobiť skutočne viac na to, aby sme našli spoločné riešenia a myslím si, že to vedie k tomu, že celý ten pakt, ktorý sme hľadali, e, zlyhal. Ďakujem pekne, pán de Graaf. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Rada a komisia sa tu chvália, pokiaľ ide o zníženie počtu žiadostí zo strany migrantov, ale treba povedať jednu vec na rovinu. Toto je predsa výsledok aktivít, ktoré sa realizujú na úrovni Turecka a takisto aj zo strany e, korupčnej vlády v Líbii, kde dávame miliardy. A toto v podstate vedie k tomu, že teraz bojujeme E, proti mimovládnym organizáciám, ako to robí pán Salvini, minister vnútra v Taliansku. Je to v podstate príklad slabej politiky zo strany Európskej únie, pokiaľ ide o vracanie mm, migrantov, hoci nedávno pani Merkelová musela pripustiť, že Ture- politika vo vzťahu Turecku zlyhala. Teraz ide o to, aby sme posielali ľudí do korupčných krajín, ale málo zasielame E, migrantov naspäť, počúva, posielame tam skôr viac peňazí. Treba zatvoriť hranice, nielen pokiaľ ide o hranice Európskej únie, ale aj pokiaľ ide o hranice členských štátov. Takýmto spôsobom sa zamedzí vstup migrantov do Nemecka, ktoré je vlastne cieľovou krajinou pre utečencov. E, utečencov na lodiach musíme posielať na africké pobrežie naspäť Jediným riešením je spolupráca suverénnych štátov, ktoré sa budú zasadzovať o ochranu občanov. Preto sa obraciam na radu a komisiu, aby sme prestali plýtvať s peniazmi. Treba podporiť Polsko, Maďarsko, Taliansko, ktoré sú príkladom pre Európsku úniu. Ďakujem pekne a teraz v mene nezaradených dostane slovo pán Epitedeos. Ďakujem pekne. EU Už v EÚ je to tak, že niektoré krajiny nemôžu prijať všetkých utečencov, ale práve Španielsko, Taliansko, Grécko majú dočinenia so stovky, stovkami tisícov pristahovalcov, nelegálnych pristahovalcov. Eh, žijú v hrozných podmienkach práve v Grécku a to je stigma pre našu ľudskosť EÚ sa snaží nás presvedčiť, že problém sa dá vyriešiť tým, že sa navrhnú určité zmeny azylového systému, napríklad dublinského nariadenia. Tieto reformy však nebudú úspešné už len preto, že vzhľadom na vývoj e, sa to nedá uplatniť v žiadnej krajine. Všetko zostane asi len na papieri. Zodpovedný bude vždy len štát prvého kontaktu. Musíme ale ísť ďalej. Musíme e, prerozdeľovať týchto ľudí v Európe. To znamená, že Grécko i naďalej zostane krajinou, kde bude veľa e, nelegálnych pristahovalcov. Štáty v EÚ musia naozaj spolupracovať. Thank you. We now move to individual Teraz jednotlivé príspevky individuálne. 1,5 e, minúty pani Vozenberg e, v Riondidi. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Uvedomujeme si skutočnosť, že táto otázka je naozaj veľmi dôležitá. Je to veľký problém v EÚ Prijali sme e, ako parlament e, viaceré dôležité rozhodnutia. Zostáva však faktom, že dublinské rozhodnutie, ktoré je veľmi dobrým návrhom, naďalej e, je zabrzdené v rade. Je tu ešte čas do európskych volieb, aby sme demonstrovali solidaritu. To je spoločná zodpovednosť všetkých krajín. Skutočnosťou je, že sme nevýkonní pri riešení tohto problému a nie je to zodpovednosť komisie či parlamentu a to pomáha len populistom. Ďalší problém bude treba dokázať, že demokracia dokáže poraziť populizmus v EÚ. Som mm, v e- z Grécka, viete, aké dramatické toky e, sme museli odrážať Možno, že vláda v našej krajine e, má problémy. My sme však prvou krajinou, ktorá demonstruje solidaritu priamo e, v realite. Toto treba preukazovať aj v blížiacich sa voľbách. Ďakujem. Chcem vám povedať, že kvôli časovým obmedzeniam nebudeme môcť prijímať e, modré kartičky. Budeme však chcieť počuť niektorých rečníkov v rámci Catch aj. Teraz má na 1,5 minúty slovo pani Valenciano. Ďakujem pekne. Chcela by som osloviť e, rumunské predsedníctvo. Chcem vám povedať, že máte poslednú príležitosť e, trochu e, prispieť k riešeniu tohto vážneho problému v Európskej V Európskej únii počas rakúskeho predsedníctva sa to nepodarilo, takže máte naozaj na to istým spôsobom poslednú príležitosť. Je to frustrujúce opäť e, sa k tejto téme e, vrácať tu v parlamente. Európsky občania by mali vedieť, že tento parlament naozaj spravil všetko, čo mal v tejto veci. Máme istú cestovnú mapu, e, ako vyriešiť tú veľkú humanitárnu krízu, ktorú máme v Afrike a v Stredozemnom mori. Máme istý recept, ako reformovať eh, dublinský systém tak, aby bol efektívny, aby bol humánny a sú to vlády, veľmi e, veľký počet vlád jednotlivých členských štátov, ktoré toto riešenie blokujú. Mali by to naši občania eh, vedieť, pretože oni hovoria o celej Európskej únii, ale nie je to celá EÚ. Parlament spravil to, čo mal, komisia takisto do veľkej miery spravila, čo mala a do veľkej miery je to rada, ktorá riešenie blokuje. Hovorím o tomto probléme Stredozemného mora, ako keby to bola humanitárna e, e, dráma, teda takto, e, ako keby to bol technický problém, ale v skutočnosti je to dráma, e, pričom e, tu máme e, desiatky ľudí, ktorí e, v zime takýmto spôsobom musia fungovať, pretože ich nevieme nikto e, prijať. A sú to členské štáty EÚ, ktoré e, blokujú reformu azylového systému. Toto by mali naši občania e, vedieť, aby oslovili naše vlády, pretože opakujem, parlament a tiež aj v parlamente máme 27 odlišných členských štátov a sú tu veľmi rozmanité politické skupiny, ale my sme dokázali sa zladiť a odhlasovali sme riešenie týchto dramatických situácií našich migrantov, teda týchto migrantov. My sme teda našu prácu e, spravili a teraz je, to, e, je tá lopta na strane e, rady. Ďakujem pekne, poprosím vás, aby ste držiavali rečnícky čas. Ďalej, pán Haláho. Ďakujem veľmi pekne. Po mnohých rokoch rozpráv a práce sa stále neblížime k riešeniu migračnej krízy. Dôvodom je to, že prístup komisie a tohto parlamentu bol nerealistický. Ľavica a stred e, parlamentu e, e, ponúkajú riešenia, ale Európa chce, riešenia, ale nie je zlé. Azylový systém stojí na solidarite a zdieľaní bremien. Čo väčšina Európanov vlastne chce, nie je len zvládaná imigrácia, ale menej imigrácie, pretože masívne pristahovalectvo je na škodu našim spoločnostiam. Zníženie miery migrácie musí byť hlavným pilierom akéhokoľvek európskeho riešenia. Toto pochopili mnohé členské krajiny. Dúfam, že budúci Európsky parlament bude preukazovať vôľu plniť to, čo Európania chcú. Teraz na dve minúty pani Intfeld. Ďakujem, pani predsedajúca. Čo by sme asi povedali, keby 2000 ľudí zahynulo pri snahe o prekročiť eh, múr pána Trumpa na juhu? To by sme považovali za hrubé porušenie ľudských práv. A pritom predsedníctvo hovorí, že situácia sa zlepšila, výrazne sa zlepšila. Eh, čísla sa znižili minulý rok viac ako 2000 ľudí zahynulo pri snahe o prekročenie Stredozemného mora, ale pritom sme veľmi kritickí a oprávnene pri hlúpom múre pána Trumpa, ale európska pevnosť je akýmsi ekvivalentom práve tohoto múru, kde vy rada staviate tento, túto pevnosť. Vy staviate pe- pevnosť, na, náhodou je tam Stredozemné more tá, podobne ako ten hlúpy e, múr, tak vy používate tú pivnosť na populistické dôvody, na politické rozpravy a pod, ako ten jeho hlúpy múr, vy používate na miliardy na tú pevnosť e, na podporu tých režimov, namiesto aby ste podporili balíček, ktorý väčšina tohto parlamentu schválila. Ale nie je to len Európsky parlament a komisia dokonca miestne samozprávy. Starosta z Gdaňsku, ktorý bol k smrti dobodaný, i on chcel privítať tisícky migrantov v svojom meste. Mali by ste si brať tento vzor, poučiť sa z toho od všetkých mimovládok, e, církví, kostolov, ktoré e, apelujú na efekt, smerom k efektívnej azylovej politike. Takže prosím, e, nezahrávajte sa tu tieto hry Chcem ďako- poďakovať pánu komisárovi za jeho silné osobné nasadenie a to úsilie všetkých tých členov komisie smerom k silnej azylovej politike. A mám e, ešte jednu e, malú požiadavku. E, prosím, nepredkladajte na novo staré smernice, nie je to potrebné, je to len ďalšia súčasť tej, tej hlúpej hry rady. Čo občania v EÚ očakávajú, je prijatie azylového balíčka, pretože naozaj to vieme dokázať, ukázalo to Nemecko, dá sa to zvládnuť. Len to jednoducho urobte. Thank you for one minute, Madam Lambert. Pani Lambert, na uh, dve minúty. Na úvod chcem okomentovať tie čísla. 65 miliónov, to sa tu už spomenulo, to je počet ľudí, ktorí sú presídlení. Väčšina týchto ľudí sú v svojich pôvodných krajinách a hoc aj tvrdíme, že je tu nárast počtu utečencov, treba uznať i to, že to je výsledkom konfliktov, stíhania a čoraz častejšie budú ľudia vytláčaní zo svojich území aj klimatickými zmenami. Dokonca aj patriati by chceli jasný postoj EÚ k riešeniu klimatických zmien, ktorých sa tak bojí, boj, keď sa bojíme počtov ľudí, ktorí sa presúvajú ale moje obavy sa týkajú množstva európskych politík, ktoré naše rozvoje politike presúvajú iným smerom. Čoraz častejšie sa pozeráme na kontrolu migrácie ako ústredný bod a nie redukovanie eh, chudoby. A chcem sa spýtať rady, či si myslíte, či je tá rovnováha dobrá, keď si nevšímame porušenia ľudských práv v Turecku a Líbii, či EÚ robí dostatok v oblasti presídlenia, ktoré ste spomínali, a pokiaľ ide o e, Dublin a sekundárne presuny, či robíme dosť e, na to, aby sme odstránili tie tlakové faktory, kde naše krajiny neplnia v azylovej oblasti dostatok a ľudia sa budú presúvať e, s cieľom zlúčiť rodiny, aby sme ich, im načúvali. Musím si, že tu môžeme konať lepšie. Na minútu pani Spinelli. Myslím si, že naša únia je založená na právach. E, myslela som si to, ale nie je to tak, pretože kvôli migrácii porušujeme európske i medzinárodné právo a nariadenia, na ktorých trvá rada. To je len pre e, bezpečnosť. Tým vlastne externalizujeme azylové povinnosti a nie je to vôbec solidarita. To tam nie je pred rokom a pol komisia v podstate tvrdila, že predloží Dublinskú reformu, ale ešte k tomu nedošlo. Takže výsledok je to, e, čo tu vidíme, je, sú tu spory medzi členskými krajinami, kriminalizácia tých, ktorí e, zachraňujú ad hoc dohody medzi krajinami EÚ, aby tieto mohli obchádzať Dublin trojku. A to znamená, že pristahovalci sú ponechávaní na milosť a nemilosť libyským úradom. To sú vlastne tábory smrti. Na vine je tu rada. Súd by sa mal zaoberať týmito e, činmi. A tu, pán komisár, e, treba povedať, že prišla tá správna chvíľa. Ďakujem. Pán Gil na dve minúty. Um... Ďakujem Pán Lambert citoval to, že ľudia sa dostávajú e, e, na plte a člny, aby opúšťali e, peklo. Ak tu ešte je, nie, nie, bohužiaľ už tu nie je. Avšak, pán Lambert, patria k ním aj tí migranti, ktorí nastupujú na tie lode vo Francúzsku, aby prekročili Lamanšský prieplav. Pred čím utekajú oni? Aké peklo je vo Francúzsku, pred ktorým utekajú? Nie sú to uchádzači o azyl. Toto sú migranti a problém, ktorý máme my, že my prekrúcame tú otázku, zamieňame si veci, reformujeme re, re, azylovú a migračnú politiku, ale kým sa nevysporiadame s azylom, s migráciou, pardon, s migračnou politikou, nedokážeme skutočne riešiť azyl. Mus potrebujeme veľmi e, jasnú, striktnú schopnosť e, presne rozhodovať, koľko ľudí do Európy vstupuje, aby naše miestne orgány e, mohli zabezpečiť e, ubytovanie a pracovné miesta pre týchto ľudí a školy a e, lekárov a učiteľov. Pretože momentálne všetko je to bezbrehé. Krajiny, ktoré otvorili hranici ako Nemecko, si uvedomili, že s takými množstvami sa nevedia E, vysporiadať. A teraz sa to snažia vnútiť ďalším krajinám. Maďarsku, Polsku, krajiny, ktoré ich nechcú, pretože nemajú na to tú infraštruktúru. Takže kým vlastne nedokážeme to zvládnuť. A vláda znamená vládnuť, riadiť, mať na starosti niečo, kým nezvládneme naše hranice, to, koľko ľudí sem prichádza, usporiadaným spôsobom, ako môžeme zabezpečiť, že ľudia, ktorí naozaj potrebujú azyl, nebudú prehliadnutí a že nebudeme unavení z tých migračných tokov tými ostatnými ľuďmi a že odvrátime chrbát voči tým, ktorí naozaj potrebujú azyl. Mali by sme si pozametať doma, mali by sme podmienky zlepšiť. Nezlepšujeme nič, len jednoducho presúvame eh, jednoducho eh, náklad pozdĺž lode, ktorá celá sa potápa. Na minútu pán Borgecio. Nejde tu len o, o pevnosti Európa, pevnosť Európa. Ja budem hovoriť o pevnosti Taliansko. Pán Salvini je veľmi odvážny, pretože sa mu podarilo aplikovať populistický recept, ale podarilo sa mu zastaviť lode, činnosť e, prevádzačov. Takže jednoducho, pán komisár, vy ste zapodli povedať, pripomenúť zoznam ...150 tých, ktorí treba presídliť, tých, ktorí treba prerozdeliť a dať záruky talianskej vláde, pretože tieto lode, ktoré často e, sú pod európskymi vlajkami, no už tak to je vec jedna, ale na druhej strane potrebujeme aj konkrétnu solidaritu. Vy, pán Avramopoulos, by ste nám mal povedať, koľko tých migrantov bolo presídlených z tých, ktoré sú teraz v Taliansku. Koľko sa ich dostalo do iných štátov? Koľko sa zaviazala Európa, že presunie inám? Koľko sa ich tam ideálne dostalo Európa? Jednoducho tu neustále e, je vnímaná negatívne ale my sme jednoducho zablokovali tie lode, aby sme zablokovali tých prevádzačov. To je dôležité. Preto treba revidovať naše pravidlá. Italianská vláda, treba ju uznať, pretože naozaj je inštitúcia s vysokou politickou kultúrou. E, preto nemôžeme mať ten catch the eye, pretože ľudia e, príliš e, dlho vystupujú. Takže poprosím vás, naozaj dodržiavajte ten eh, čas. Ďalej jedna minúta, pánu Wolf. A ten určite bude stručný, ako ho poznám. Áno, ďakujem pekne, snažím sa eh, vystupovať stručne. Európska únia nemá politiku na obmedzovanie migrantov, práve naopak ich priťahuje. Eh, my konáme takým spôsobom, že vlastne robíme takú službu pre kriminálnikov, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami. My iba prispievame do tohto celého kriminálneho procesu. Keby e, e, keby Európska únia trvala na tom, že všetky tieto žiadosti o azylu sa e, musia riešiť v krajinách tých prvých, tak by celý tento biznis zďaleka, zďaleka tak dobre nefungoval. Práve kvôli tomu, že postupujeme tak, ako postupujeme, ľudia sú v takmer otrockých podmienkach. Čiže národní e, lídry by mali e, chrániť naše krajiny. Či to je Orbán, či to je Kurz, či to je Salvini a ďalší. Toto sú demokrati, e, ktorí e, si zobrali naspäť kontrolu, e, zobrali kontrolu tým e, obchodníkom e, s migrantmi a dali ju naspäť ľuďom. Hranice sú dôležité a patria člen, národným štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej poslankyňa Gal. Ďakujem pekne. Pokiaľ chceme naozaj pomáhať, musíme zabraniť tomu, aby prichádzali tisícky migrantov, ktorí vstupujú do našich krajín. Musíme jasne povedať, že do Európy nemôžete nezákonným spôsobom vstupovať. E, musíme bojovať proti takýmto kriminálnym e, sieťam, ktoré majú pod palcom situáciu v Stredozemnom mori. Nie je možné umožňovať, že títo obchodníci e, s ľuďmi <laughs> reálne rozhodujú o tom, kto vstúpi do Európskej únie a kto e, nie. To je pre nich biznis a ešte s tým spolupracujú aj tie všelijaké e, mimovládky, ktoré vlastne potom majú pod palcom tú poslednú fázu tejto cesty e, týchto imigrantov. Je jasné, že e, čoraz viac bude e, migrantov prichádzať v najbližších e, rokoch, že tá vlna nebude, nebude sa znižovať, práve naopak. A nejaké povinné rozdielovanie migrantov v Európe to situáciu nevyrieši, ani humanitárna pomoc, pretože všetko, čo v tomto robíme, naozaj v konečnom osledku vytvára ten tzv. pull faktor. A to ľudia e, proste vedia, že keď sa raz dostanú do EÚ, tak jednoducho nakoniec budú prerozdelení a to ich motivuje. E, ide o to, aby sme e, nenastavovali situáciu takým spôsobom, že práve že takéto obchodovanie s ľuďmi budeme podporovať. V žiadnom prípade by sme nemali e, ľuďom e, pomáhať tým, že budú prichádzať do Európy, mali by sme im pomáhať v mieste, kde sa nachádzajú. Ďakujem pekne, ale pani Schlein. Ďakujem pekne. Čakala by som, e, že rada najprv sa ospravedlní tým 49 ľuďom e, na palubách tých lodí, ktorí 20 dní tam sa nevedeli dostať mimo z tých lodí, museli tam v hrozných podmienkach zostávať, ale Priamo sa to hovoríte o tom, ako sa čísla znižujú. A pokiaľ toto je náš e, e, e, cieľ, tak potom môžeme začať rovno aj bombardovať tie lode. Naozaj je to hamba, že e, neboli e, viaceré krajiny, ktoré by boli ochotné e, túto loď, respektíve lode e, prijať. E, toto sa opäť môže v najbližších týždňoch e, e, zopakovať, čiže ideme nesprávnym e, smerom, e, pokiaľ ide o túto neochotu. Trvalo to naozaj 20 dní, kedy sa, e, kým sa rozhodlo o 49 ľudských osudoch, potrebujeme naozaj štruktúralne riešenia. E, pokiaľ ide o e, reformu Dublinu, tu v parlamente sme ju veľmi veľkou väčšinou podporili. Chceme, aby členské štáty prijali E, takýchto, e, príjmať takýchto migrantov. Takže vlády, e, spravte si svoju prácu a podporte túto reformu. V opačnom prípade európsky občania sa budú pýtať, prečo toto je dávané bokom, prečo sa to nerieši. Pán Borges, prečo sa sťažujete, že tu je málo presídlení? Veď vy ste hlasovali proti tomu a takisto sa, sa zdržali aj v prípade reformy Dublinu. Ďakujem pekne. Ďalej pani Winberg, nech sa páči. E, ďakujem pekne pani e, predsedajúca. E, pokiaľ ide o tie reformy, veľa vlastne sa tu hovorí o reformách, tu v parlamente hovoríme o reforme Dublinu a vďaka tomuto mechanizmu môžeme povedať, že systém nám dobre nefunguje. Hovoríme o solidarite, ale nehovoríme, čo tá solidarita obsahuje. Solidarita nemôže byť vynúcovaná predsa. E, solidarita musí byť dobrovoľná. Nie je možné, aby Európska únia čla, nutila nejaký členský štát na silu konať e, solidárne prostredníctvom nejakých kvót, ktoré sú e, nutené daným členským štátom. E, e, v opačnom e, prípade dojde k rozlomeniu európskej únie. Nikdy ako keby sme nepochopili, že riešenia v oblasti migrácie musia sústredovať e, na riešenia, ktoré sú e, trvalo udržateľné, ktoré nie sú na silu vynúcované, ak chceme, aby naozaj fungovali e, dobre. Nesmieme byť politicky korektní, musíme ísť cestou reforiem, ktoré naozaj dávajú zmysel. Ďakujem. Thank you. Um... Madam... Ďakujem pekne, ďalej pani Valenciano. E, faktická e, poznámka, povedzte, aké je to pravidlo, v ktorom sa chcete vyjadriť a potom môžete vystúpiť. Je to jednoduchá vec, pani predsedajúca, iba aby sme boli trochu slušní tu v parlamente. Pán Borgecio, e, ten rozprával neviem koľko E, času navyše a potom vstal, potom kričal, urážal ostatných e, poslancov. To preto neakceptovateľne, vy by ste mali do toho zasiahnuť. Áno, pani predsedajúca, ja som viackrát zasiahla, ako vidíte. Je to samozrejme veľmi citlivá téma, snažím sa tam mať istú rovnováhu. Ďakujem za vašu podporu. Ďalej vystúpi pán Urtasun. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o utečencov a migráciu, Európa v mnohých oblastiach e, dodržuje medzinárodné e, právo, ale e, máme tu dva problémy. Pokiaľ ide o utečencov, ja chcem naozaj poprosiť, aby tú dublinskú reformu sme naozaj už prijali. Prepačte, pán poslanec, prosím vás, trošku pomalšie rozprávajte. Tlmočníci nestíhajú. Už nesmieme nemať dlhšie prí, mm, systém príjmania e, utečencov a potom kriminalizácia e, humanitárnej pomoci. To, čo stalo v prípade tejto e, lode, že tam týždne boli ľudia, muži, ženy a deti na mori, nemohli sa tade pohnúť, to bola naozaj hamba. Teraz máme Open Arms, máme tu loď, ktorá je v prístave v e, Barcelone a je tam argument, že oni nemôžu e, sa dostať e, na súž, pretože členské štáty nie sú ochotné si rozdistribovať týchto migrantov. To je tiež bizarný argument, takže nechajte prosím vás pracovať mimo vládky a buďme trošku humanejší. Ďakujem pekne ďalej, poslanec Benito Zíluaga. Ďakujem pekne, vážení kolegovia z rady. To, čo vy robíte, to nie je migračná politika, to nie je azylová politika. Vy chcete externalizovať hranice, chcete eh, vytvoriť také podmienky, aby migranti eh, zomierali, aby sa utopili eh, v mori, aby zomreli v púšti. Je vám to jedno, sú to migranti, sú chudobní, takže nech sa stane, čo sa stane. My sme boli v Nigerii pred týždňom a vy spomínate, že Niger je proste istým príkladom